Chcem sa poďakovať za vaše srdečné privítanie nášho čestného hostia, prezidenta Portugalskej republiky. Chcem vám povedať, že vás nielen srdečne vítame na pôde Európskeho parlamentu, ale je tu mimoriadný akcent Dámy a páni, ako býva zvykom krátko po zvolení pána De Sousa som mu telefonicky zablahoželal a pri tej príležitosti mi povedal nasledovné. Chcem, aby moja prvá štátna návšteva mimo Portugalska e, smerovala na podu Európskeho parlamentu. Das ist nicht nur je to nielen symbolické gesto zo strany prezidenta. Hovorili sme pred chvíľou veľmi intenzívne o situácii v Európe, o úlohe Portugalska v rámci EÚ a chcem e, možno ocitovať niektoré naše slova. E, pán prezident povedal, že moja návšteva tu je prejavom mojeho hlbokého proeurópskeho presvedčenia a chcem, aby Európsky parlament vedel, že Portugalsko má za prezidenta niekoho, to klade veľký dôraz na prehlbenie Európskej únie e, a preto sa vám za to chceme z celého srdca poďakovať a teraz vám dávam slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, Chcem sa vám srdečne poďakovať, pán predseda, za to, že ste ma pozvali do tohto domu demokracie a to iba mesiac potom, ako som nastúpil do funkcie prezidenta Portugalskej republiky. Chcem sa vám rovnako poďakovať, pán predseda Martin Schulz, e, za to, že môžem vystúpiť pred legitímnymi zástupcami Európanov a tak aj teraz pravím. democracia Hovorím preto tu, lebo inej európskej inštitúcie na tejto úrovni nieť. Takej teda, kde by občania mali také významné slovo ako v tomto parlamente. Takže to, že som dnes medzi vami, je veľmi dôležitým znakom toho, že európska integrácia úspešne prebieha a budujeme úspešne demokraciu. Je to aj osobná zaangažovanosť. Patrím ku generácii tých Portugalcov, pre ktorých integrácia do Európskej únie bola snom, keď sme vlastne prešli cestu od dekolonizácie k až k demokracii. Prešli sme od diktatúry k demokracii a teraz Portugalsko patrí k Európe nielen geograficky. A je jasné ešte aj to, že od 60. rokov minulého storočia bola Európa hlavným cieľom našej emigrácie a aj odtedy môžeme povedať, že je to hlavný cieľ nášho obchodu. Okrem toho vidíme v tejto spolupráci v rámci Európskej únie nový stimul k ďalšiemu budovaniu Portugalska. E, s nostalgiou si spomínam ešte na to obdobie, keď e, tesne po revolúcii v našej krajine som mal ako študent na univerzite možnosť navštíviť e, rodiacu sa Európsku úniu. Hlavne teraz hovorím o rokoch 75-76. Bolo to pre mňa veľmi vzrušujúce, keď sme v roku 1977 požiadali, požiadali o vstup do EÚ a prebiehali prístupové rokovania potom do roku 1985. A veľmi pozorne som sledoval e, všetku prácu, ktorá viedla k vytvoreniu spoločnej meny z Európskej únie. A mali sme tri rozpočty, e, ktoré vzýšli z menšinovej vlády a potom sme videli vstup našej krajiny do eurozóny. Bol som ozaj hrdý, keď sa Portugalec José Manuel Barroso stal predsedom Európskej komisie. Rád by som vám vyjadril hrdosť, ktorú cítim aj vo vzťahu ku aktivitám poslancov Európskeho parlamentu z Portugalska. Ja eh, patrím k tým, ktorých presvedčenie sa nemení som veľkým zástancom Európskej únie a od čias, kedy Portugalsko sa stalo demokraciou, tiež sleduje túto líniu bez ohľadu na to, kto je prezidentom alebo kto je vo vláde. V tomto roku Portugalsko oslávi 40 rokov od vytvorenia novej ústavy, ktorá je garanciou slobody a demokracie v našej krajine. Konsolidácia slobody a demokracie u nás e, sa udiala aj vďaka veľkému vplyvu Európskej únie. Veľmi dôležité bolo to, čím Európska únia prispela k rozvoju mojej krajiny a podstatne prispela ku zvýšeniu životnej úrovne našich obyvateľov. Portugalsko je moderné, naša pracovná sila je kvalifikovaná, budujeme si infraštruktúru a pokiaľ ide o sledovanie línie Európskej únie z hľadiska právneho, tak to trvalo nejaký čas a samozrejme ešte stále máme pred sebou práv, prácu, ktorú treba realizovať. Dekolonizácia prebehla pomerne rýchlo a z 900 000, z, máme proste dosť veľké percento osôb, ktoré pochádzajú z kolóny a hovoria portugalsky. <clears throat> Naša ekonomika bola v časti koloniálna, dosť vidiecka a teraz sme sa stali súčasťou európskej globalizovanej ekonomiky, otvorenej a progresívne, postupne privatizovanej a okrem toho rozvíjajú sa aj nové priemyselné odvetvia. Náklady na tieto zmeny z krátkodobého horizontu sú obrovské. Ani fondy EÚ, samozrejme, ktoré vysoko oceňujeme, nám nestačili na patričnú konsolidáciu. Svet a európska, svetová a európska kríza v rokoch 2008-2009 e, nás zasiahla tiež veľmi výrazne a 3,5 roka sme vlastne uplatňovali e, program na úpravu situácie a úzko sme spolupracovali s Európskou centrálnou bankou, s Medzinárodným menovým fondom a viedlo to aj cestou mnohých osobných obetí a veľkého úsilia, aby sme dosiahli patričnú finančnú rovnováhu. Ako prezident Portugalskej republiky som hrdý, že môžem k vám hovoriť z tohto postu tu v Európskom parlamente. A som hrdý, že môžem povedať, že Európa stála pri Portugalsku a Portugalsko splnilo svoje záväzky a vzhľadom na ten program e, reštrukturalizácie a ďalších úprav Portugalsko ho úspešne završilo. Teraz Portugalsko e, robí všetko, aby zaistilo finančnú stabilitu, aby malo pod kontrolou deficit a zároveň sa začínajú kompenzovať tie sektory, ktoré boli e, v útlme v minu- nedávnej minulosti. Súkromné investície a export, ako aj domácnosti, E, teda rozvoj v týchto sférach, to môže viesť taktiež k zlepšeniu situácie v zamestnanosti. Máme tu finančné, makroekonomické ciele a teraz sa uberáme modernejšou cestou než v minulosti. Máme vládu, ktorá je duchom tiež proeurópska a jej veľmi záleží taktiež na tom, aby plnila svoje medzinárodné záväzky. sme členmi nielen dvoch e, významných, najvýznamnejších európskych politických e, zoskupení, ale máme aj iné politické sily v krajine, ktoré zatiaľ sú ešte mimo exekutívy, e, teda mimo výkonnej moci v našej krajine. A samozrejme máme aj parlamentnú väčšinu, ktorá sa riadi určitou doktrínou a presadzuje ju. Pre väčšinu Portugalcov je dôležité, aby bol mier, aby sme e, rany minulosti zahojili. A moje posolstvo je jasné, dámy a páni. Stabilita, žiadne politické krízy v dôsledku ekonomických a sociálnych otázok, hľadanie širšieho konsenzu, posilnenie finančného systému. A aj nedávne kroky týmto smerom práve e, sú dobrým signálom. Okrem toho, zlepšovanie politickej a administratívnej spôsobilosti a v záujme sociálnej kohezie sú tiež dôležité faktory. Prajem veľa úspechov pri plnení náročných úloh, keď sa majú splniť finančné požiadavky a aby sa tieto zladili so sociálnymi požiadavkami. Pán predseda, dámy a páni, som nekonečný entuziasta, nadšenec, pokiaľ ide o Európu. A veľká väčšina Portugálcov, tak ako ja, sníva o tom, že máme pred sebou aj iné výzvy, než sme mali v minulosti. Sú to výzvy, ktoré nám naznačujú, že teraz nie je čas na to, aby sme váhali. A keď sa zamýšľame nad budúcnosťou Európy a Európskej únie, je dôležité vdýchnuť nový život do našich aktivít, aby sme prežívali obdobie mieru a prosperity. Preto musíme bojovať proti xenofóbii, bojovať proti extrémnemu nacionalizmu, musíme odmietať e, e, negatívne tendencie v tomto zmysle. To samo o sebe je krásnym odkazom, ktorým musíme nasledovať Európska únia bude mať pred sebou aj nové výzvy, ale úspeje v nich len vtedy, ak bude viesť plodný dialog s občanmi. Je to v záujme slobody, bezpečnosti, zabezpečenia blahobytu, solidarity a spravodlivosti. Sociálnej spravodlivosti najmä. Preto je dôležité, aby európsky lídry, aj lídry jednotlivých krajín, venovali pozornosť týmto túžbám a cieľom. To, teda tomu, čo vyjadrujeme aj veľmi jasne v našich člán, e, členských štátoch. Dôležité je, aby sme zachovali solidaritu interne aj smerom na, vok, na vonok. Máme pred sebou situáciu, kde nie je vhodné, aby niekto odchádzal E, z rodiny európskych krajín. Musíme pestovať e, veľmi dobrú susedskú politiku a to sa týka aj utečencov. V tomto prípade Portugalsko ukázalo, že vie byť vzorom, keď e, sme na časť nášho obyvateľstva v Portugalsku ukázalo, že sme jednou z krajín, ktoré dokážu preukázať ochotu prijať utečencov a prijať ich do portugalskej spoločnosti. Už to do... Ďalej, sú tu otázky zásadného významu ktoré by sme nemali vnímať z hľadiska krátkodobého náhľadu. Európa, o ktorej snívam, a Európa, ktorá sa vysporiadala s barbarstvom a totalitou, s náboženským fanatizmom a terorizmom už toľkokrát. Je Európou, pre ktorú je dôležitá solidarita aj v tomto tragickom kontexte. a treba jednoznačne odsúdiť tie e, brutálne útoky, k ktorým došlo. A chcem vyjadriť solidaritu Francúzsku i Belgicku. Európa, o ktorej snívam, je Európou, ktorá má svoje celosvetové ambície a tie sú v súlade aj s obchodnými a ekonomickými možnosťami. Dôležité je, aby sme dokázali byť vedúcou silou v oblasti finančnej transparentnosti. Napríklad. To neznamená diskreditáciu inštitúcií samozrejme. Musíme zabezpečiť spravodlivosť v celom prostredí. Európa, o ktorej snívam, je Európa, ktorá sa rozvíja E, ruka v ruke s rozvojom vedy. A dôležité je, aby mladí ľudia, mladí voliči dokázali vnímať situáciu objektívne, aby bojovali proti pesimizmu. Európa, o ktorej snívam, či už v Portugalsku alebo mimo Portugalska, je Európou, kde všetci budeme snívať ten istý sen. Sloboda, spravodlivosť, demokracia, transparentnosť a korene, zdravé korene ľudu. A vidím Portugalsko v tej prednej línii tohto rozvoja. Som optimista. A Európa ide aj tým, čo prináša iným kontinentom, kultúram a civilizáciám. A toto nás obhacuje Portugalsko, ktoré dnes so sebou prinášam, prekračuje moria aj ďaleké krajiny, ale nikdy nezabúda na Homéra Shakespearea, Goetheho, Prusta, Cervantesa, Danteho, Joycea, Strindberga, Kunderu, Kafku, Simborsku a Pesovu a mnohých ďalších. My sme Európania a vždy Európanmi budeme. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán prezident. Nemusím ani nič k tomu dodať. Ďakujem pekne, vážení kolegovia a kolegyne. Prajem vám veľa úspechov počas hlasovaniem a vy, pán prezident, ste tu vždy vítaní a chcel by som mm, povedať, že vo vašom prihovore ste povzbudili náš parlament a ako vidíte, veľká väčšina to podporila. Ďakujem pekne. E Dobre popoludnie, kolegovia. Takže začíname eh, hlasovať, ale pán Vagel požiadal slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. 17. decembra tento parlament eh, E, prijal uznesenie v súvislosti so správou o ľudských právach a demokracii. V článku 78 e, tohto uznesenia e, sme požadovali dodržanie ľudských práv v Saheli a teraz v Maroku došlo e, k e, e, hľadovaniu, hľadovaciemu štraktu a je dôležité, aby parlament sa spojil s príslušnými úradmi v Maroku a tlmočil požiadavky našeho parlamentu, aby prepustili zadržovaných a rešpektovali ľudské práva. Ďakujem pekne a teraz pristúpime ku hlasovaniu. niekoľko oznámení. Ako viete, 15. marca pán Šulc e, penalizovala pána Velo v súvislosti s tým, že hlasoval e, kartičkou e, pani Lepenovej. Pondelok 11. E, apríla predsedníctvo riešilo odvolanie pána B a jednomyslne potvrdil rozhodnutia pána Šulca, ktorý penalizoval pána Beja